dosiahnuť už pred 20 rokmi a to umožnilo e, hospodársky rozvoj a vďaka tomu je Škótsko modernou krajinou, ako poznáme. A ako ju poznáme dnes. E, ľudia chcú spolupracovať, sú iniciatívy aj jazykové. A ešte naozaj chcem zdôrazniť, že to nie je staromodné, je to moderný program, ten program pre územnú spoluprácu. A v plánovanom rozpočte je miliarda pre novátorské projekty. Niekedy sú to príliš malé projekty a mm, potom sa mm, spojíme, aby sme mali ešte väčší elán, napríklad tlač v 3D a je aj iniciatíva komisie v rámci územnej spolupráce je to vynikajúca iniciatíva, nie je to tiež záležitosť minulosti, potrebujeme to v súčasnosti aj v nadchádzajúcich 7 rokoch. Rečník vyčerpal svoj čas. Teraz za socialistov a demokratov pani Breso, nech sa páči. Grazie Presidente per la terza volta. Ďakujem už po tretie, pán predseda. Ako mnohí predrečníci, aj ja e, pochádzam z pohraničia a pre nás Interreg bol úžasným didaktickým nástrojom a nástrojom pre um, územnú spoluprácu, aj keď išlo o rozdielne územia. Je to úžasná pridaná hodnota EÚ. EÚ naozaj aj vďaka nástroju Interreg bola dlhé roky nástrojom na šírenie mieru a prosperity a mnohí sa zapojili do projektov, ktoré výrazne zlepšili život občanov. A na stole sú potom aj ďalšie nástroje, a tie umožnili ešte lepšiu spoluprácu. Myslím, že ako európsky poslanci môžeme byť pyšní, že v ťažkých časoch sa nám podarilo, dúfam, že sa to potvrdí, teda zaručiť 11 miliard eur pre nadchádzajúce obdobie a posilnilo sa to, čo navrhla samotná komisia. Dúfam teda, že sa to naozaj potvrdí. Ďakujem, pani Breso za to, že ste sa zmestili do vášho rečníckého času. Teraz Alde pán van Miltenburg. Dank u voorzitter. is een van de meest zichtbare uitingen. Cezhraničná spolupráca je e, najviditeľnejším možno výdobytkom EÚ. Ten program funguje už e, veľa rokov účinne a vďaka tomu sa dá možno, že zlepšovať aj infraštruktúra, zlepšuje sa prepojenie infraštruktúry. Európsky parlament musí stáť na strane územnej a regionálnej spolupráce. Treba dostatočné prostriedky samozrejme na to vyčleniť a medziregionálne a novatorské investície budú e, významné. Miliarda je vyčlenená pre podniky, ktoré práve stoja za takýmito novatorskými cezhraničnými projektami, okrem iného. Takže budeme môcť spojiť naše sily pri vývoji nových výrobkov a poskytovaní nových služieb, ktoré sa potom budú dať aj speňažiť musíme e, premyslieť e, investície a zvýšiť pridanú hodnotu na európskom území. Treba investovať do invest- inovácií, to EÚ umožní lepšie sa vysporiadať s medzinárodnou konkurenciou, či už ide o americkú alebo čínsku, čiže treba prehlbiť spoluprácu a súdržnosť v Európe, e, vyššiu zamestnanosť, väčšiu prosperitu, viac rastu a dúfam, že budeme môcť začať čoskoro vyjednávať s radou, aby sme to doviedli do úspešného konca a prijať toto nariadenie. A tento nový program bude môcť teda e, byť spustený v roku 2021 a budeme môcť naďalej prehlbovať územnú spoluprácu v Európe. Ďakujem pekne. Nevidím pána Ropeho, ale pán Celer tu je za EPP, nech sa páči. Vážená pani komisárka, je dobré, že je tu aj rozprava, pretože si to zaslúžia, keď sa blíži polnoc. Pôvodne sa plánovala iba krátka prezentácia v plene tejto správy. Asi nie je jedna politická oblasť, ktorá tak stelesňuje e, cezhraničnú spoluprácu a platí to práve pre túto európsku územnú spoluprácu. Aj keď e, sú hranice skoro zmazané, predsa len sú rozdielne právne a administratívne systémy v členských krajinách a preto tá cezhraničná spolupráca ešte stále nie je úplne ľahká. Tu programy Interreg pomáhali a pomáhajú a sú naozaj v prospech e, ľudí, ktoré bývajú v pohraničí, umožňujú im riešiť rôzne problémy. Čo sa týka ďalšej podpory cezhraničnej spolupráce, e, Tuto nariadenie by malo byť e, základom v nadchádzajúcich rokoch, ale tú spoluprácu musíme nezúžiť, ale prehlbiť a na to treba aj dostatok financií, čiže ne ich škrtať, ale minimálne zachovať a taktiež aj redukovať byrokraciu. A pokrokom je, že územná spolupráca sa neobmedzuje iba na členské krajiny EÚ, ale je tu aj nástroj susedstva a dá sa to teda s tým prepojiť. E, náš spravodajca e, zlepšil návrh komisie kvalifikovanie a za to si zaslúži aj veľkú podporu pri hlasovaní. Je to dôležité nariadenie, preto som si dovolil hovoriť trošku dlhšie. Myslím, že si to zaslúži. Ďakujem bardzo, podielam tvoj pogląd całkowicie. Ďakujem. To pod podporujem, ale predsa len treba rešpektovať rečnícky čas. Pán Hetman, vážený prítomný, európska územná spolupráca, či už ide o spoločné projekty, spájanie ľudí, to je podstata EÚ a preto som rád, že hodnota tohto projektu sa potvrdila aj v jednotlivých častiach tohto návrhu. Sú tam rôzne návrhy na zjednodušenie, na využívanie prostriedkov aj pre menších príjimateľov, e, redukcia kontrol a tak ďalej. A preto pridaná hodnota podľa mňa bude ešte vyššia. Je to teda dôležité, tá cezhraničná alebo regionálna spolupráca musí byť tomu vyčlenený dostatočný rozpočet a ak to chceme maximálne využívať, tak potrebujeme aj nižšiu mieru, e, pardon, zvýšenie spolufinancovania a preto ja podporujem 85 N plus 3 e, znižiť to na N plus 2, to by mohlo zredukovať finančné prostriedky. E, pretože nebude dosť času na využitie tých prostriedkov. Mm, tuším, že som ušetril niekoľko minút, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi Celerovi. Áno, súhlasím s pánom Celerom, ale neušetril si 5 minút, ale 5 sekúnd. Teraz eh, pán podpredseda parlamentu, pán Valkal Siso. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj keď v tomto období eh, sa rozprávame, eh, možno eh, to tak vyzerá iba so stenami, ale predsa len ide o občanov a spolupráca je cesta k pokroku. To dokazuje aj Španielsko a Portugalsko od 89. Je tu administratívna spolupráca. a To zlepšilo kvalitu života v Galícii, v Algarve a v ďalších regiónoch. Táto spolupráca dnes spočíva na programe Interreg, ktorý de facto umožňuje zmazať túto hranicu. A mať výhody tak pre Portugalcov, ako aj Španielov. Svedčí to o tom, že je dôležité vhodne spravovať spoločné hranice, o to viac, že by sa tieto prostriedky mohli zoškrtať v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Politika súdržnosti musí byť ochránená, zachovaná, posilnená. Má to priamy dopad na život ľudí prostredníctvom tých jednotlivých projektov hlavne v kontexte populizmu rastúceho. Preto spolupráca musí e, znamenať cesty, školy, diálnice, zlepšovať životy, to je cieľom únie a treba tu mať dobrú správu, tak ako to očakávajú Európania v záujme viac a lepšej Európy. A začneme Interregom. Ďakujem, teraz prechádzame ku Catch the Eye. Ja sa chcem poďakovať už vopred všetkým kolegom za to, že sa prihlásili iba tí, ktorí doteraz ešte v rámci spontánnej rozpravy nevystupovali. Pán Buda ako prvý. Ďakujem pekne. Európska územná spolupráca je dôležitá e, politická oblasť. Tiež je to nevyhnutné na rozvoj regiónov a preto táto iniciatíva týchto skupín regionálnej spolupráce prináša vynikajúce výsledky z hľadiska implementácie programov financovaných zo štruktúrnych fondov. Preto členské štáty musia poskytnúť e, ďalšie kompetencie týmto skupinám, tak aby miestne a regionálne samozprávy mohli vytvárať e, skupiny s právnickými osobami, prostredstvom ktorých e, sa budú tieto investície poskytovať. Tieto skupiny regiónov ktorých cieľom je užšia spolupráca vo veciach spoločného záujmu, prinášajú výhody a konečným cieľom je tiež zadefinovanie cieľov regionálneho rozvoja podľa konkrétnych potrieb daného regiónu. Preto niekoľko primátorov v Rumunsku vytvorilo takúto západnú líniu v snahe, v snahe zoskupiť svoje úsilie o štrukturálne fondy a znižiť byrokratickú záťaž. Ďakujeme pekne. Posledný rečník Poslednou rečničkou je pani Damato. Ďakujem. Pán predseda, sme veľmi spokojní s výsledkami tejto práce. Pôvodný návrh komisie mal mnoho nedostatkov, ale podarilo sa nám v rokovaniach a v podmiacich návrhoch zlepšiť tieto nedostatky. Myslím, že tiež dostatočne upozorňujeme na význam námorných zraničných programov spolupráce. Tiež sme navyšili prostriedky pre Interreg na takmer 11 miliárd a tiež 80-percentné spolufinancovanie a tiež predávky sú zaručené a to umožní miestnym orgánom mať dostatočný prísun hotovosti na podporu miestnych programov a tiež to pomôže tým, ktorí chcú zmeniť pravidlá aktuálnej hospodárskej správy na lepšie. hlasovaním o novom programe eh, pre viacročný finančný rámec eh, do roka 2027 tiež eh, dosiahneme pokrok v tomto smere v Európe. Ďakujeme pekne za dodržanie časového limitu. Pani komisárka, nech sa páči, teraz ste na rade vy. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem všetkým poslancom aj spravodajcom. Veľmi pozorne som si rozhodu vypočula a môžem vás ubezpečiť mene komisie, že Európska územná spolupráca bude nadalej významnou súčasťou koheznej politiky a tiež e, celkovo európskej politiky. Komisia berie na vedomie e, stanoviska parlamentu, ktoré zazneli v rozprave. Chcela by som sa poďakovať osobitne za vašu podporu v súvislosti s podporou regionálnych inovatívnych investícií. Komisia si je istá, že na základe predchádzajúcich skúseností sa zaznamená vysoký dopyt po týchto prostriedkoch. Vážení poslanci, zatiaľ sú výsledky dobré v tomto smere. Dnes chceme zabezpečiť ďalšie pokračovanie, tak aby sme sa dopracovali k zjednodušenému, efektívnejšiemu rámcu a komisia si je istá, že Európsky parlament bude v tomto smere silným partnerom Ďakujem pekne za vynaložené úsilie a dúfam a verím, že v priebehu rumunského predsedníctva rada tiež dosiahne pokrok v tejto oblasti, aby sa podarilo eh, tento návrh schváliť v roku 2019 v dostatočnom eh, čase na to, aby sa stihlo ďalšie kolo programovacích období. Ďakujem pekne ešte raz. Dobrú noc všetkým. Aj my ďakujeme, pani komisárka, za to, že ste tu s nami, za to, že trpezlivo ste vydržali až do konca rozpravy. Úplne na záver dostáva slovo ešte pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Je mi cťou využiť posledné dve minúty tohto zasadacieho dňa dnes eh, tie posledné dve minúty využijem na to, aby som sa poďakoval všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili rozpravy najskôr. Potom sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí v rokovaniach aj na schôdzach tieňových spravodajcov sa aktívne podielali na tom, aby sme sa dopracovali k takémuto rozumnému textu. Chcem sa poďakovať Európskej komisii, ktorá tento proces aktívne tiež sprevádzala, bola po našom boku. A chcel by som to spojiť aj s prozbou, aby sme dokázali tak namotivovať rumunské predsedníctvo, aby sa čo najskôr dopracovalo k všeobecnému prístupu, aby sme sa mohli pustiť do trialógu a aby sme sa pokúsili tento text podľa možnosti vyrokovať, tak aby nový parlament um, potom mohol pokračovať. Cieľom je, aby tento text pre ďalšie finančné obdobie bol jasne stanovený tak, aby agentúry a všetci aktéry mali k dispozícii konkrétny text, na základe ktorého sa budú môcť pripraviť čím skôr, tak aby sa tieto programy mohli čím skôr implementovať v tomto smere. Srdečná vďaka za spoluprácu a dúfam, že Interreg ostane zachovaný aj do budúcna. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra aj ďalšia schôdza začne zajtra v stredu 16. januára od 8.30 do 14.30, e, ďalej 15. hodina až 24. hodina. E, všetky dokumenty budú zverejnené. Zápisnica bola zverejnená na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Ešte predtým, ako e, tu zároveň sa ešte raz chcem poďakovať pani komisárke,